sú vyhlásenia Rady a komisie, pokiaľ ide o európsku stratégiu smerom k Bielorusku. Ako vždy, najprv sa vyjadrí zastupca Rady, pán podpredseda vlády Ondra, nech sa páči. Ďakujem pekne, <laughs> pán e, predseda. Myslím si, že situácia v Bielorusku a teda to, čo by sme my mali spraviť, e, to, ako by sme my mohli pomôcť, tak e, myslím si, že toto určite bude stredobodom pozornosti rady počas českého predsedníctva. Začal by som pozitívne. S potešením sme si všimli kroky, ktoré Bielorusko podniklo v posledných týždňoch. Patrí medzi ne napríklad registrácia E, hnutia za slobodu, e, vytlačenie a distribúcia nezávislých e, novín, ako napríklad Národná volia alebo naša Niva. Takisto sme si všimli aj e, okrúhly stôl e, o internete, pokiaľ ide o slobodu médií, kde boli aj zastupcovia EÚ a takisto aj oznámenie e, započatia e, konzultačných e, Eh, rokovaní, pokiaľ ide o vylepšenie eh, procesu legislatívnych volieb. A všetky tieto kroky idú smerom k naplneniu tých kritérií, ktoré Európska únia, Európska únia eh, vytýčila ako podmienky toho, aby sa pozastavenie teda zákazu vydávania víz predlžilo o viac než len tých, tých pôvodných 6 mesiacov. My teda sme vytvorili ste kontakty s bieloruskými e, orgánmi a pred revíziou našich sankcií budeme musieť prijať e, rozhodnutie s začiatkom apríla a dovtedy budeme samozrejme využívať všetky politické kontakty, či už e, bilaterálne alebo iné, aby sme povzbudili Bielorusko k tomu, aby dosahovalo ďalší pokrok vo veci problematických tém, ktoré boli identifikované v záveroch rady z 13. oktobra. Pokiaľ ide o nejaké e, znaky e, povzbudenia, tak naše predsedníctvo chce uskutočniť aj trojku ministrov zahraničných vecí s Bieloruskom, ktorá by sa uskutočnila popri januárovej E, rady e, pre všeobecné veci a zahraničné veci. Takisto budeme naďalej monitorovať aj všeobecnú situáciu, pokiaľ ide o ľudské práva a základné slobody v Bielorusku, pričom najmä e, budeme si všímať otázku regulačného prostredia médií a mimovládnych organizácií. Takisto budeme aj naďalej diskutovať, vymeniať názory a informácie s predstaviteľmi bieloruskej opozície a ďalšími osobami eh, v Bielorusku, či už je to Aleksandr Milinkievič, Milinkievič pardon, pán Kozuliv a tak ďalej. Bielorusko, ako dobre vieme, eh, patrí medzi tých 6 eh, krajín v rámci východného partnerstva, v rámci čoho sa teda majú vytvoriť pozitívne rozvojové trendy v regióne na východ od nás. Účasť Bieloruska samozrejme bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať situácia v krajine. Chceme túto, toto východné partnerstvo spustiť na samite v Prahe v maji a rozhodnutie bolo e, padlo v tom zmysle, že môžeme vyhodnotiť situáciu po tých 6 mesiacoch. Čiže otázka toho, či pána Lukašenka e, pozveme alebo nie, to je ešte otázka, ktorá e, nebola rozhodnutá definitívne. Myslíme si, že treba byť e, vo vzťahoch e, k Minsku konštruktívny, pričom strategický imperatív je jedna vec, ale samozrejme my to nadalej realisticky neočakávame nejaké, nejaké radikálne zmeny, ale myslíme si, že Lukašenko naozaj chce nejakým spôsobom vyrovnať svoje vzťahy s Moskvou tým, že vytvorí vzťahy s inými a to pre nás e, e, vytvára istú, istú príležitosť, ale samozrejme máme aj isté hodnoty a treba zvážiť aj tie. v našom spoločnom záujme, aby sme túto príležitosť využili na to, aby sme ďalej pozbudzovali pozitívnu dynamiku v Bielorusku v tejto oblasti. Ďakujem pekne teraz, e, pani komisárka, nech sa páči. Thank you very much, Mr. Pre- Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som povedať, že je tiež pre mňa veľkým potešením hovoriť o Bielorusku, pretože došlo naozaj pozitívnemu pokroku a sme veľmi radi, že došlo k tomuto pokroku. Bieloruska sa nachádza veľmi vysoko na našom programe. Ale nie len Bielorusko. Je to aj preto, že je to jedna z krajín, ktorá bola teraz posunutá ekonomickou krízou. Je to pre nás jedinečná príležitosť, ako začať novú kapitolu vo vzťahu s Bieloruskom pozastavením sankcií na 6 mesiacov tiež dosiahneme niečo. Teraz 30. apríla skončí toto pozastavenie sankcií a budeme mať príležitosť poprvý raz vyhodnotiť, či Bielorusko urobilo niečo, aby urobilo pokrok a potom uvidíme, ako ďalej. 30. október jasne ukázal, že pozitívny pokrok, ktorý sa dosiahol v Bielorusku aj v súvislosti s politickými väzňami, bude musieť pokračovať. Oblasti, v ktorých budeme musieť vidieť ďalší pokrok, sú nejaké ďalšie politické zatknutia alebo uväznenia, spolupracovanie s OECD, riešenie legislatívy, lepšie prevádzkové podmienky pre mimo vládne organizácie a občianskú spoločnosť a pokrok v oblasti slobody zhromažďovania. V posledných troch mesiacoch sme napríklad videli zrušenie zákazu dvoch hlavných novín a opäť sa začali tlačiť tieto noviny. No a potom organizácia pána Milinkeviča sa mohla zaregistrovať a po tretie budú teraz prebiehať konzultácie medzi Bieloruskom a ODA v oblasti reformy volebného systému. Takže tento pokrok bol priamou odpoveďou na žiadosti komisie z začiatku novembra. Musím povedať, že tento pokrok je pre nás veľkým pozbudením. Potrebujeme však ďalší pokrok, ak máme začať novú éru vzťahov. A keď máme znova potvrdiť pozastavenie sankcií. Potrebujeme vidieť pokrok v oblasti mediálnej slobody, e, vrátanie internetovej slobody a akreditácie zahraničných novinárov. Potrebujeme vidieť jednoduchšie registračné postupy a zlepšenie podmienok práce mimovládnych organizácií a takisto zlepšenie podmienok pre pracovníkov mimovládnych organizácií, ako napríklad pán Barazenko. Potrebujeme vidieť, aby tí, ktorí sa budú zhromažďovať, sa nemuseli báť zatýkania. Ak Bielorusko bude pokračovať v tomto pokroku, myslím si, že aj my by sme recipročne mali reagovať balíkom opatrení. Komisia pracuje na takomto balíku, ktorý by mohol obsahovať nasledujúce. Predloženie technických dialogov, ktoré začali pred rokom, oblasti energetiky, dopravy, a životného prostredia. Mohli by sme rozšíriť tento dialog aj na iné oblasti. Potom eh, investície pre Bielorusko a pomoc pre Bielorusko pre vyriešenie ekonomických víziev, ktorým momentálne čelia a podpora úverov EBORu a EIB Bielorusku. Trojka sa stretne s ministrom zahraničných vecí Martinovom a tam chcem jasne povedať Martinovovi, čo Európska únia očakáva od Bieloruska a čo taktiež môžeme ponúknuť. A samozrejme, chceme aj zintenzívniť dialog s občianskou spoločnosťou. Na tejto krížovatke sa domnievam, že všetko úsilie treba spojiť. A stretnutie s poslancami v Mínsku by tiež bolo veľmi užitočné. Ďalej je tu potenciál otvoriť dialog o vízovej dohode a readmisnej dohode. Tuto má Bielorusko ešte dosť práce pred sebou, ale my veľmi radi prispejeme k tejto práci a k rokovaniem, keď uvidíme, že Bielorusko urobilo dostatočný pokrok. Nakoniec, pán predseda, sme ochotní rozšíriť ponuku partnerstva pre Bielorusko. Išlo by aj o odblokovanie PCA a významné zvýšenie našej pomoci po 30. apríli. Ak ministri zhodnotia, že sa urobil dostatočný pokrok v Bielorusku, tak potom sa urobí rozhodnutie, či sa pozastavia sankcie aj naďalej alebo nie. A ak Bielorusko urobí dostatočný pokrok, tak sme ochotní recipročne tiež niečo ponúknuť. A dúfam, že potom otvoríme novú kapitolu spolupráci s Bieloruskom. Predseda, ďakujem veľmi pekne. Začneme našu rozpravu a prvým rečníkom je pán Protaševič, ktorý predseda delegácii ppe v Európskom parlamente. Takže dve minúty. Ďakujem pekne. Pán predseda, pani komisárka, pán predseda vlády. Bezprostredným dôvodom dnešnej diskusie je to, že práve v tomto týždni dospievame k polovičke, k tomu polčasu 6-mesačného e, obdobia pozastavenia e, týchto vzťahov s Bieloruskou. Keď teda dochádzame k tomuto bodu, zdá sa, že náš parlament chce vyhodnotiť tieto zmeny pozitívne, šie aj keď opatrnejšie k tomu, čo vlastne dochádza k Bielorusku. Určite sme spokojní s tým, že pán Aleksandr Milinkievič bol schopný zaregistrovať svoje hnutie a takisto dve nezávislé periodika boli pripustená k štátnej distribúcii. Avšak zároveň chceme odsúdiť tú skutočnosť, že politickí väzni, ktorí boli minulý rok prepustení, neboli im e, dané všetky občianské práva. Jeden študent bol e, zatknutý v prípravnom období pre e, súdne konanie. Chceme potrhnúť to, že v rámci normalizácie vzťahov únie s Bieloruskom je naozaj kľúčové, aby volebné právo bolo obnovené a novelizované, aby nemohol byť zneužívaný eh, jeden paragraf trestného zákonníka, aby sa nemohlo možné eh, pomstiť na eh, nezávislých periodikách, študentov ako aj predstaviteľov opozície. Preto navrhujem, aby bola oveľa lepšia spolupráca s Medzinárodnou organizáciou pre bezpečnosť a zároveň s zahraničnými odborníkmi, ako aj predstaviteľmi Bieloruskej občianskej spoločnosti. V tomto uznesení o ktorým sa chceme dnes e, zaoberať, chceme apelovať na bieloruskú vládu, aby neobmedzovala činnosť opozičných strán, nezávislých médií a e, ďalších spoločenských organizácií. Ale nebude to jednostranná výzva, lebo my sme sa zároveň obraciame na Európsku komisiu a radu, aby e, znížila cenu výjazdného víza pre bieloruských občanov, aby rozšírila investičné možnosti a sama investovala do tranzitných a energetických štruktúr v tejto krajine. Dúfam, že Európska komisia zároveň finančne podporí tak e, televízny kanál Belsat a že bieloruská vláda bude e, môcť konštatovať, alebo uznala, že pani Angelika e, Boriková je jediným legálnym e, predstaviteľom bieloruských Poliakov vidím, e, že e, pán poslanec bez dýchu prišiel na poslednú chvíľu a prispel k tejto debate. Teraz ďalší rečník mene socialistov je to Justas Palackis. Máte dve minúty, pardon, tri minúty. Pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiamas ministre. Pán predseda, pani komisárka, páni poslanci, Angličania hovoria, že čím je vyšší plot, tak eh, tým sú lepšie vzťahy medzi susedmi. My by sme však mali dnes zmeniť toto príslovie. My by sme mali hovoriť o nižších plotoch alebo vôbec nejakých plotoch. Na začiatku 21. storočia z dôvodu svojich autoritatívnych tendencií sa Bielorusko stali, stalo chorým štátom v Európe. Bielorusko sa stalo izolovanou krajinou a stratilo aj svoje miesto v Rade Európy. Minulého roku sme videli určitú nádej, že vzťahy medzi Európskou úniou a Bieloruskom sa budú môcť zmeniť a ploty znížiť. Urobilo sa niekoľko krokov správnym smerom zo strany bieloruskej vlády. Jednak to bolo v otázke politických väzňov, uverejňovania nezávislých novín. A určite si treba pripomenúť aj otvorenie misie EÚ, ktorá sa chystá v blízkej budúcnosti. Zdá sa, že mrakov je stále menej na oblohe, hoci pár ich tam ešte je. Pán Protaševič veľmi správne spomenul zostávajúce problémy. Krajina sa nachádza na pokraji radikálnych sociálnych a ekonomických reforiem. Tieto reformy by mali zjednodušiť život obyčajných ľudí. Aj Európska únia by mala pokračovať v ceste vzájomného pochopenia. V prvom rade by sme mali zrušiť finančné problémy pri získavaní víz pre bieloruských občanov. Bielorusko sa rozhodlo vybudovať jadrovú elektráreň, ktorá bude postavená nedaleko hlavného mesta Litvy Vilnius. Aj iné krajiny, Polsko napríklad, eh, plánujú podobné jadrové elektrárne a preto treba zachovať dialog medzi týmito krajinami. Brusel musí pozorne sledovať, či Minsk dodržiava odporúčania IEMA. Nedojde k nejakému pokroku Bielorusku, pokiaľ prekážky, ktoré stoja medzi obyčajnými ľuďmi a štátnymi orgánmi Bielorusku nebudú odstranené. Treba spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, s mládežníckými odpor- organizáciami. O niekoľko mesiacov Európska únia príde so svojím odporúčaním, či sa bude naďalej rozoberať ten plot, ktorý tu stojí medzi nami. Ak nie, tak e, sklamanie bude zrejme veľké na obidvoch stranách. Ďakujem veľmi pekne mene skupiny ALDE a teraz dávam slovo pánovi Oniškevičovi na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, máme tu konfliktné signály, ktoré prichádzajú z Bieloruska. Politickí väzni sú prepušťaní, nezávislé noviny možno tlačiť a hnutie pre slobodu bolo zaregistrované v Bielorusku. Ale sú to predsa ešte len opoziční aktivisti, ktorí nemajú úplnú slobodu. Aj tí, ktorí boli prepustení z väzenia, sú obmedzovaní vo svojej slobode. A niektoré noviny ešte stále čakajú na to, kedy budú môcť tlačiť svoje materiály. A zaregistrovaná nová strana môže prísť o svoju registráciu. A trest smrti sa ešte stále uplatňuje v krajine. Ale nemyslím si, že by sme mali začať dialog medzi Európskym parlamentom a Bieloruským parlamentom. V prvom rade musíme znížiť náklady a zjednodušiť vízový postup pre bieloruských občanov. Taktiež by sme mali finančne podporovať inštitúcie, ktoré sú dôležité pre občianskú spoločnosť, ako sú mimovládne organizácie, politické strany a nezávislé médiá. Taktiež by sme mali hovoriť o pracovných právach v Bielorusku. Okrem štátneho aparátu nikto nemá trvalú záruku práce v Bielorusku, takže to má obrovský vplyv na celú spoločnosť. Západovýchodné partnerstvo prináša nové možnosti pre bieloruské orgány. S bieloruskou opozíciou treba hovoriť o ďalšom plnení týchto podmienok. Teraz mene UEN Richard Čarnecký. Pani komisárka, pán predseda, dámy a páni, Každé tri mesiace sa zaoberáme nejakým uznesením ohľadom Bieloruska, ale tu nejde o infláciu, ide alebo skôr nám to slúži k úcti, pretože my tým vyjadrujeme to, že tú situáciu neustále e, sledujeme, monitorujeme a e, že vieme, ako sa vyvíjajú vzťahy e, Bieloruska s Európskou úniou. Či stabilizácia a modernizácia Bielorusku nás uspokuje? Absolútne nie. Ale nemali by sme sa odvracať od Minska chrbtom. My musíme otvorene eh, hovoriť neustále o demokratickej slobode, o štandardoch, o slobode eh, prejavu, o demokratických hodnotách, ale zároveň veľmi trpezlivo dávať eh, zelenú bieloruským občanom bieloruskej spoločnosti, tak aby sme ju videli, ako sa približuje k Európe. Bielorusi to sú Európania a Bielorusko je neoddeliteľnou súčasťou európskej pevnine a bieloruská kultúra je súčasťou európskej kultúry. Najšľachnejší Bielorusi bojujú za ľudské práva, za demokraciu, za náboženskú slobodu. Máme aj iných Bielorusov, ktorí nie sú tak šlachetní, ale ne, netlačme ich Moskve do náruče, pretože sa tým okradneme. Bola by to hlúposť, nezodpovednosť, nedostatok predstavivosti, bola by to zlá voľba. Musíme konať obidvoje. Musíme najprv Lukašenkovi pozerať na ruky, aby napríklad e, nevyháňal polských kňazov neustále zo svojho územia, aby e, nezatváral do väzenia nepohodlných ľudí, ale zároveň musíme sa starať tiež o európskych občanov, aby sa Bielorusko malo šancu stať sa súčasťou na š našej sféry vplyvu a nie rúskej v mene zelených a ALE. Teraz pán poslanec Milan Horaček, máte minútu a pol. Pozdravujem České predsedníctvo pod vedením eh, pána podpredsedu vlády Alexandra Vondra. Demokratiebewegung für Freiheit von Alexander Milch. treba hovoriť o prepustení politických väzňov, pretože Bielorusko takto vyslalo určitý signál, ale musíme teraz prísť na to, či ide o skutočnú vôľu alebo iba gesto Bieloruska. Už dlho čakáme na to, aby si Bielorusko našlo svoje miesto v Európe a sme ochotní to aj pripustiť, ale iba za jasných podmienok. A predovšetkým je to dodržanie ľudských práv. To neplatí iba pre slobodu tlače a myslenia, ale platí to aj pre celý sociálny a politický súkromný život každého občana. Nezabudli sme na to, čo robí vláda proti opozícii a presne to sledujeme. V oktobri sme sa rozhodli že zrušíme zákaz príchodu Lukašenka do Európy. Naše skúsenosti totiž to ukazujú, že každá diktatúra jedného dňa skončí, len treba vedieť, ako na to. Ďakujem. Ďakujem a teraz v mene GUE NGL pani Viera. Flasarová. Máte slovo. Máte jednu minútu, pani poslankyňa, dámy a páni. Bielorusko je poslednou európskou krajinou, s ktorou Európska únia nemá e, zmluvu o vzájomných vzťahoch. Táto anomália, ako naznačuje návrh stratégie Rady a komisie voči Bielorusko, by mohla e, už čoskoro skončiť. Avšak niekoľko e, mesačné testovacie obdobie práve končí. Bielorusko môže umožniť zmeny, ktoré vedú k prehlbeniu demokracie a sloboda. Európska únia navrhne stabilizáciu a normalizáciu vzťahov. To by malo byť cieľom. Umenie diplomácie je však vidieť tieto veci v širších súvislostiach. Každá zmena, ku ktorej dochádza v posledných rokoch, sa deje v globálnom kontexte a práve preto dnes e, zažívame zásadnú zmenu situácie. Dve, 10 e, ročia trvajúci expert na vlády USA končí. Na e, jeho miesto na, nastupuje multikultúrny koncept, ktorý môže viesť takisto ku konfliktom. To, čo sa deje okolo nás, je to vlastne zmena v pomeroch Silnová a staré centra sa vymedzujú voči konkurentom a dotvárajú svoje oblasti vplyvu Bielorusko, takisto ako Ukrajina, Moldavsko alebo Kaukaz tvoria e, pásmus, o ktoré sa vedie tvrdý boj medzi Ruskom na strane jednej a USA na, alebo Európskej úniou na strane druhej. Je absurdné toto popierať alebo e, bojovať pod vlajkami európskych hesiel, ako je sloboda, demokracia a ľudské práve. Skutočné veličina, o ktorej ide, sú energia, e, peniaze a vojenská stratégia. Pokiaľ hlavní svetoví hráči budú ochotní rešpektovať tieto Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz bude hovoriť e, pán Bastian Belder, mene INDDM. Máte 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Na celom svete zažívame finančnú krízu a prezident Lukašenko povedal na začiatku roku 2009, že táto finančná kríza časom prejde. Medzi tým však krajina kontaktuje Moskvu a Washington, pretože má obrovské problémy s devalváciou svojej meny. To sa stalo už 2. januára. Situácia je teda dosť zlá pre Bielorusko priemerný mesačný plat išiel výrazne dolu. A euro je teda mimoriadne vzácna mena pre krajinu. Toto je zrejme tá vhodná chvíľa na to, aby sme sa pokusili urobiť niečo so situáciou. Okrem finančnej situácie sa Lukašenko zapájal skôr do kosmetickej simulácie integrácie s EÚ a s Ruskom. No a pokiaľ ide o plyn a situáciu v oblasti plynu, táto situácia môže ďalej stimulovať jeho simulačné cvičenia. Myslím teda, že všetky európske inštitúcie sa musia snažiť zapojiť každého v spoločnosti dokonca aj tých, ktorí sú pasívni. Musíme vybudovať primárne kontakty s Bieloruskom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz náš posledný rečník v tejto sekvencii je pán poslanec Roberto Fiore, ktorý je za nezaradených. Ďakujem pekne. Domnievam sa, že nemáme už vôbec dôvod, aby sme e, dodržali tieto sankcie voči e, Bielorusku. Ide o krajinu, ktorá práve prechádza veľkou krízou, ako e, aj v ďalších európskych krajinách. V každom prípade ide o krajinu, ktorá e, až doteraz pred niekoľkými mesiacami zaznamenávala hospodársky rad 8% a ktorá nezakazuje cudzincom, európskym občanom, aby e, si tu kupovali pozemky alebo domy v pokiaľ ide o slobodu náboženského význania, eh, Alberton sa, eh, kolega Alberton sa odobral do Bieloruska a má eh, vzťahy medzi, s bieloruským, medzi bieloruským štátom a Vatikánom. Ide tu o vzájomný rešpekt. Hovorili sme o niekoľko politických väzňoch, ale traja boli úplne nedávno oslobodení. Hovorili sme tiež o voľbách, o politike E, tieto voľby samozrejme nie sú také slobodné, ako my poznáme v západných demokraciách, ale tieto voľby e, už v každom prípade umožňujú vystúpenia e, ich všetkých kandidátov a takisto ich financovanie v televízii. Avšak, ak by bola možnosť tak e, myslím si, že e, zo strategického pohľadu veci Európa by sa mala otvoriť voči Bielorusku, pretože Bielorusko je veľmi dôležitou súčasťou a bodom medzi Ruskom a e, Európom. Vieme veľmi dobre, že je tam veľmi silná katolická menšina a že sú tu vzťahy aj so západnou Európou. Je paradoxné, že hovoríme teraz o Bielorusko, aj keď a jeho vzťahoch so západnou Európou, aj keď Bielorusko má oveľa silnejšie partnerstvo s Európou ako s ďalšími súčasťami sveta. Ďakujem pekne. Teraz budeme pokračovať v tejto diskusii a teraz odozdávam slovo pánovi Dukovi Zoliomovi. Máte dve minúty. Ďakujem eh, pekne. Eh, je eh, veľmi ťažké sa dostať z tejto slepej uličky a hlavne keď to máme takéto Eh, eh, konflikty, ako aj hospodárska kríza, ktoré môžu vlastne pomôcť nám eh, dosiahnuť to. Je to poprvýkrát, čo Bielorusko má konečne niečo z Európy, oslobodenie politických väzňov, ako aj registrácia niekoľkých neziskových mimovládnych organizácií, ako aj e, vydávanie periódy, ktoré sú nezávislé, vlastne naznačuje, že e, Lukašenko sa chce obrátiť k Európe. Potom okrem teda týchto e, vylepšení Minsk musí ponúknuť niečo viacej pre to, aby sa naozaj priblížil k nám. Je veľmi dobré, aby Európa využila týchto malo príležitostí, ktoré má k dispozícii. Je to prvýkrát, čo Európska únia môže ovplyvniť ovplyvniť si politickú situáciu v Bielorusku a preto e, stratégia Bruselu je veľmi dôležitá. E, je potrebné dodržať e, tento kritický postup, ako aj určité podmienky, ktoré sme stanovili. Musíme však pritiahnuť našu pozornosť, pretože veľmi ťažko môžeme očakávať veľkú zmenu v Lukašenkovom režime. V každom prípade je to veľmi dôležité a našou úlohou je posilniť a podporovať eh, mimovládne organizácie ako aj politickú opozíciu. Eh, chceme zdôrazniť v legislatívnych eh, voľbách, ja si spomínam na trestný zákonník, ako aj na volebný zákon a tlačový zákon, ktoré sú tu platné ktoré by mala zohľadňovať Európa, pretože pre proces demokratizácie e, Bielorusku e, parlament by e, mal naďalej sledovať túto situáciu. Ukrajina, ako aj ďalšie krajiny v tomto regióne, by mali zdôrazňovať, že bez rešpektu a bez jasných podmienok poskytnutých Bieloruskom nebude tu jasná demokracia nikdy dosiahnutá iba akási e, jednoduchá ilúzia. Táto konštruktívna kritika je veľmi, táto kritika je veľmi konštruktívna a preto ju podporujem. Ďakujem pekne. E, a teraz e, ďalší rečník, pán poslanec Jozef Piner, máte dve a pol minúty. Pán predseda, pán komisárka, pán podpredseda vlády. Ja by som najrač najprv e, chcel potrhnúť tú skutočnosť, že v tejto nočnej diskusii e, sa nachádza osobne pán minister Alexander Vondra. To nám ukazuje tú prioritu a to, že Česká, České predsedníctvo naozaj berie vážne zahraničnú politiku. A takisto túto krajinu dnes analýzujeme stratégiu Európskej únie voči Bielorusku. Zaoberáme sa analýzou toho určitého otvorenia sa e, Bieloruska, ktorú sledujeme za posledných pár eh, mesiacov, preto sa domnievam, že bilancia tejto stratégie je veľmi pozitívna. Eh, takisto aj správa a návrh uznesenia, ktoré poukazujú na túto skutočnosť. Vidíme, že v Minsku eh, napríklad je stále zastupiteľstvo Európskej komisie, máme pozitívne signály, ktoré sa týkajú určitého rozširovania sféry slobody, napríklad registrácia občanského hnutia Aleksandra Milinkieviča, za slobodu a takisto pripustenie k distribúcii a registrácii e, dvoch nezávislých per- periodík Národné voly a naše nivy. A takisto sa tu zamýšľam nad slovami Sergeja Martinova, ministra zahraničí, ktorý sa vyjadril určitým pozitívnym spôsobom o téme partnerstva, eh, východného partnerstva, kde prejavil záujem o, nad, jeho, nad ich účasťou. Chcem tiež potrhnúť, že bieloruská vláda zavrhla eh, samozvané eh, prehlásenia Abchádzka a Osecka, ktoré sa snažili vyhlásiť sa za samostatné štáty. Toto sú pozitívne signály, ktoré samozrejme nepochybne sú produktom vzťahov Európskej únie s Bieloruskom. Tu máme naše uznesenie, návrh uznesenia, ktorý o tom hovorí, že v Bielorusku ešte stále vidíme obmedzovanie osobnej slobody, obmedzovanie ľudských e, práv, e, že nie je tu liberálna demokracia v európskom pojma e, zmysle. Ja súhlasím s tými pojmami, ktoré tu spomenula pani komisárka Ferrero Valnerova, tak ako to popísala, že takéto zrušenie sankcií bez akýchkoľvek obmedzení E, časových môže byť možné, pokiaľ Bielorusko sa naozaj zaviaže liberalizovať svoje hospodárstvo a zrušiť obmedzenie e, sféry slobod e, myslím si, že je to zárukou pre prehobovanie liberalizácie a demokratizácie tejto krajiny. Ďakujem pekne. Teraz by som len rád upozornil na to, že v tejto diskusii je vždy prítomný predstaviteľ rady. Takže, pán poslanec, nie je to nič vynimočné. Samozrejme, že my si veľmi vážime to, e, že je tu pán e, vicepremiér Vondra, teraz je to pán Potkanský, ktorý sa bude vyjadrovať. Pán kolega, máte jednu minútu. Pán predseda, dámy a páni, pán minister, vzťahy Európskej únie s Bieloruskom závisia od toho, ako sa k tomu stavajú obidve strany. Pokiaľ máme spoločnú dobrú vôľu, tak nastane dialog a pokiaľ máme e, správnu e, politiku susedstva a východného partnerstva, takisto to môže byť završené úspechom. Avšak partnerstvo sa nemôže vybudovať cestou príkazov a zákazov, preto som veľmi spokojný, keď vidím poslednú iniciatívu Európskej komisie, ktorá sa snaží napraviť vzťahy s Bieloruskom. Objektívne je treba skonštatovať, že takisto Bielorusko vykonalo mnohé, aby sa dokázalo dohovoriť s Európskou úniou, hlavne registrácia hnutia za slobodu a tiež Bielorusko súhlasilo s tým, že sa budú tlačiť opozičné noviny a tiež prejavilo záujem o európske partnerstvo. Avšak očakávanie zo strany Európskej únie sú väčšie, významnejšie a samozrejme je to zdôvoditeľné. Zároveň je aj opodstatnené, že Bielorusko e, očakáva viac. A tu musíme vyvodiť akúsi symetriu a chápať partnera. Napríklad, keď e, Bielorusku vládu e, pozbudzujeme k tomu, aby neobmedzovala výjazdy detí a študentov do Európy. Prečo? E, samotná Európska únia nezjednuší e, vízový režim voči bieloruským občanom. To je dôležité hlavne pre nás, ktorí bývame v pohraničí a ktorí tam máme nejakých e, rodinných príslušníkov. Ďakujem pekne, pán poslanec. Už ste si svoju minútu vyčerpal. Bohužiaľ, off, spravedlňujem sa, hovorí pán predseda, ale Platí to tu pre nás, pre všetkých. Pokiaľ máte minútu, môžete hovoriť len minútu. Ďalej tu máme pani poslankyňu Esther Delange. Máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, hovoríme tu o európskej politike voči Bielorusku. Demokracia, rešpektovanie ľudských práv zohrávajú veľmi kľúčovú úlohu v tejto oblasti. Chcel by som sa teraz vyjadriť k téme obmedzení, pokiaľ ide o víza e, pre deti. Tie ostatné body ponechám momentálne stranou. Viete, <clears throat> že tu sú deti, ktoré sú obeťami e, černobylskej e, katastrofy, ehm, že do, teraz mohli tieto deti chodiť do Európy, navštevovať nás tu, aby nemuseli žiť v danom regióne. A to sú deti, ktoré alebo mladí ľudia, ktorí boli e, vo veku približne mojom, keď sa to stalo, ale musia e, celý svoj život niesť následky tejto tragédie, rakovina a tak ďalej. Viacere tieto krajiny, e, pardon, tieto deti chodia do rôznych krajín európskych, chodia tam na dovolenku, ale potom Bielorusko vydalo nejaký vládny dekret a zrazu zastavilo všetky takéto cesty e, takýchto detí do zahraničia už e, nemohli chodiť, nemohli chodiť na takéto dovolenky a potom samozrejme nastal tlak zo strany rôznych ministrov, Rada Európy, e, e, Rada, áno, Európy, Rada ministrov, takisto sa k tomu vyjadrila a tak ďalej a potom zrazu opäť bolo možné pre deti, aby vycestovali na Vianoč, počas Vianočných sviatkov od nejakého 24. decembra, tuším, do neviem koľko januára, ale teraz od januára sa to zrušilo a my potrebujeme toto dočasné opatrenie, ktoré bolo umožnené počas tých Vianoc, predlžiť na dlhodobé riešenie, aby deti aj do budúcna vedeli, že môžu cestovať, že im to nikto nebude zabraňovať. A to by malo byť pripravené naraz zo strany všetkých 27 krajín naraz. Nemala by to byť nejaká forma bilaterálnych zmluv medzi Bieloruskou a jednotlivými členskými štátmi EÚ. Chceme teda vás aby ste eh, rokovali s bieloruskými autoritami v tejto veci. Ďakujem pekne, teraz pani Miko, minúta a pol. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. E, cesta Bieloruska do Európy je cestou dialogu a kompromisu. Minulý rok sme tu mali uznesenie o Bielorusku, kedy sme zdôraznili potrebu takej politiky, ktorá by bola um, podmienená istými prísnymi podmienkami. Pokrok dosiahnutý v oblasti energetiky, životného prostredia a dopravy je výsledkom práve takejto eh, podmienečnej politiky, ale problémy ešte stále zostávajú a nemôžeme si ich nevšímať. Máme tu napríklad otázku e, demokracie. Ako poslanci Európskeho parlamentu nemôžeme tolerovať persekúciu opozičných e, lídrov, obmedzovanie slobody prejavu a médií, e, porušovanie občianských práv a tak ďalej. Žiadna demokracia nemôže fungovať bez silnej občianskej spoločnosti a práve preto by sme mali podporiť všetkými možnými spôsobmi všetky organizácie, ktoré majú za cieľ obhajovať ľudské práva, participáciu a demokraciu v rámci občianskej spoločnosti. Vítam to, že bieloruské orgány sa rozhodli registrovať um, hnutie za slobodu pod vedením pána Milinkeviča, ale to je iba začiatok. To isté sa musí stať aj v prípade ďalších organizácií, ako napríklad naša Výsna a ďalšie. Na záver otázka víz. Ehm, dohoda o, facilitácii, o vízovej facilitácii by mala byť uzavretá. Cesta do Európy by mala byť otvorená. Vysoké poplatky za vydanie víz a nejaké, ehm, nejaké prísne podmienky netrestajú štát, ale trestajú jednotlivých občanov Bieloruska. Už som to povedal, ehm, povedala v minulosti a hovorím to opäť. Privítajme občanov Bieloruska ako občanov Európy. Teraz pani Tomaševská, nech sa páči. Panie przewodniczący. Pan predseda, Európsky parlament sa už neraz zaoberal otázkou Bieloruska. To je posledná diktatúra na európskej pevnine. Neustále sa katolickým kňazom zamedzuje konanie bohoslúžieb, nerešpektujú sa eh, práva národných menšín a obzvlášť sa neuznávajú demokraticky zvolené eh, predsedníctvo Zväzu Poliakov na Bielorusku a Angeliky Borisovej. Eh, takisto opozičné organizácie majú rôzne prekážky ako aj organizácie zaoberajú sa ľudskými právim nezávislí novinári sú tiež prenasledovaní, ale zmeny sa realizujú, aj keď pomaly. Bol zaregistrované eh, hnutie za slobodu a dve opozičné noviny už môžu vychádzať. A dokonca aj minister zahraničia eh, Bieloruska sa vyjadril pozitívne voči východnému partnerstvu a prejavil určitý záujem o účasť. Toto nám dáva nádej, aj keď opatrnú, že to, čo vlastne pani komisárka navrhuje, sa možno bude realizovať. Pán poslanec Kolbjörk, máte dve minúty. Ďakujem pekne. Zahraničné vzťahy patria medzi prioritu Českého predsedníctva, takže sa chcem spýtať e, tu na pána ministra, aké e, kroky chcú podniknúť na to, aby e, pozbudili Bielorusko k tomu, aby stiahli svoj zákaz e, víz, vydávania víz pre tie krajiny, teda pre tie deti, ktoré cestujú do EÚ v rámci týchto zdravotných um, programov. Chcem uh, hovoriť práve o tej otázke toho, aby deti, ktoré boli negatívne ovplyvnené tragédiou v Černobyle, aby tieto deti mohli cestovať do všetkých európskych krajín. A v tomto uh, zmysle Eh, som predložil aj uznesenie minule, ehm, eh, povedalo, eh, povedalo, povedala bieloruská vláda, že zakáže takéto cesty po tom, čo jedno z detí sa vlastne z takéhoto výletu nevrátilo domov, ale je veľmi dôležité, aby tieto deti aj v budúcnosti mohli sa zúčastňovať takýchto programov. Momentálne približne tisíc eur, e, pardon, írskych e, rodín e, vítajú takéto deti vo svojich domovoch každý rok. Častokrát je im poskytovaná aj zdravotná starostlivosť, rôzne procesy liečenia a tak ďalej. Ja teda žiadam veľmi intenzívne, aby bola, aby bol stiahnutý tento zákaz vycestovania bieloruských detí a chcem poprosiť predstaviteľov Európskej únie, aby nadalej tlačili na bieloruskú vládu, aby tento absurdný zákaz e, zrušila. Takisto som túto tému spomenul pri e, e, kontaktoch s vami. Pani komisárka, vy ste povedali, že ste túto informáciu posunula aj misi EÚ v Minsku a, tak, Minsku a takisto aj počas návštevy v Bielorusku. Takže chcem sa spýtať vás, pani komisárka, či máte Ehm, nejaké aktuálne informácie, pokiaľ ide o možnosť stiahnutia tohto absurdného zákazu. Silvester Chrušč, jedna minúta. Pán poslanec Chrušč, jedna minúta, nech sa páči. Komisáš, pani minister. Pán ni, komisárka, pán minister, pán predseda. Postupné obnovovanie vzťahov s Bieloruskom a pripravenosť k dialogu s bieloruskou vládou je krok správnym smerom. Ja tiež rovnako pozitívne chápem tu to, čo avizuje České predsedníctvo, že v rámci stretnutia hlav teda e, ministrov zahraničí ešte tento mesiac. E, takisto e, hodnotím vyjadrenie Bieloruska a ich záujem o východné partnerstvo. Musíme sa zobrať však bieloruskými občanmi, aby sme im uľahčili vizovú politiku teraz, keď čelíme v Európe hospodárskej kríze kríze, tak e, vyzerá to, že Bielorusko je stabilný partner, pokiaľ ide o e, tranzit plynovodu a plynu do európskych krajín. Teraz musíme len zlepšovať bilaterálne vzťahy a tie sa musia opierať o zásadu rešpektu či demokracie a ľudských práv. E, chcel by som vás informovať, hovorí pán predseda, že sa nám prihlásilo 5 spontánnych rečníkov, najprv pani poslankyňa Pleštinská pán predseda vážená pani komisárka vážený pán podpredseda českej vlády vondra verím že budete často medzi nami. aj keď bielorusko urobilo pozitívny krok musíme intenzívne komunikovať s predstaviteľmi bieloruskej opozície s naším priateľom alexandrom milinkievičom. európa by mala podporovať hospodárske reformy v bielorusku podporu však musia podmieňovať konkrétne podmienky a požiadavky medzi nimi nesmie chýbať požiadavka na väčšiu slobodu médií. médiá musia mať možnosť v krajine legálne pôsobiť a vydávať tu svoje materiály. väčšia sloboda fungovania politických strán a nevládnych organizácií je kľúčová pre demokraciu. aj z dnešnej rozpravy vyplýva že všetci chceme aby sa demokratické bielorusko avšak bez lukašenka vrátilo do európy. eú má veľkú šancu keď sa bude angažovať pri presadzovaní demokratických hodnôt získať si bielorusko a vymaniť ho rovnako aj z náručia ruska. ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán poslanec Mazzulokio. Pán predseda, po eh, rokoch veľmi komplikovaných správ môžeme konštatovať, že E, to ide všetko dobrým e, smerom. E, vlastne povolenie registrácie hnutia pana Milienkieviča, ako aj povolenie vydávania dvoch opozičných periodík je vlastne a prvá možnosť diskutovať so zastupcami. Tá cesta bola veľmi dlhá, ale dúfam, že sme sa dostali do novej etapy, pokiaľ ide o vzťahy EU-Bielorusko Odmietnete e, delegácie EÚ do Bieloruska je veľmi znepokojivé, ale dúfajme, že sa nebudeme vraciať e, do minulosti. Ako to povedal pán Burg, e, chcel by som požiadať komisiu, aby sa angažovala aby zabezpečila pobyty, zdravotné pobyty pre mladých Bielorusov v európskych rodinách. Za tieto posledné ruky Bielorusko veľmi prísne posudzovalo tieto záležitosti Obávalo sa rôznych ťažkostí e, pre e, deti, ktoré e, mali záujem mať túto možnosť. Stimată doamnă comisar Ferrero Valdur, domnule Vondra. Pani komisárka Ferrero Valdner, pán Vondra, pán predseda, e, chcem e, tu privítať e, túto, toto uznesenie a prehlásenie komisie a chcem povedať, že absolútne súhlasím s tým, že musíme monitorovať Lukašenkov režim, ale tiež potrebujeme mať takú dlhodobú víziu, pre budúce Bielorusko po Lukašenkovi, pre to budúce prosperné, prosperujúce Bielorusko. Musíme teda e, začať e, s inteligentnou stratégiou, nielen pre e, e, vládu v Minsku. História nám už dokázala, že e, pokiaľ ide o diktatúrie, musíme vlastne ponúknuť tiež bieloruskému, eh, bieloruským občanom, aby mohli mať tú možnosť vstúpiť do EÚ, aby tam mohli cestovať, aby tam mohli pracovať na krátke obdobia, aby eh, spoznali naše hodnoty a takýmto spôsobom môžeme uľahčiť eh, prechod tejto krajiny do demokratického úzkých eh, krúhov. Chcem teraz povedať eh, pánovi Fioremu, že eh, to, že v televízii sa objavili niektorí kandidáti počas televízie, nie je až také závažné. Ďakujem pekne. Pán Čekiavský, pán predseda, podpredseda vlády, pani komisárka, pán predseda, všetci, ktorí sme sa zhromaždili v tomto pléne, e, si prajeme, aby sa v Bielorusku dodržiavali ľudské práva, sloboda e, združovania sa, sloboda prejavu a demokratické princípy aby sa občania e, sami ne, sa neutlačovali navzájom, aby neboli neutlačované národné menšiny. Avšak e, zoznam týchto našich prianí je veľmi dlhý a ich e, naplnenie je reálne v dlhej dobe. Nie je to zatiaľ moc realistické, avšak my nemôžeme poľaviť vo svojich snahách. Toto, toto neznamená. Európska únia sa musí snažiť, aby vzťahy s Bieloruskom nedošli k fiasku a aby tieto naše snahy budú ovenčené úspechom, aj keď to nebude ľahké, berúc do úvahy hlavne to, že Lukašenko falšoval výsledky volieb. Zásadná cesta k, demokracii, k demokratizácii e, bieloruskej spoločnosti bude viesť e, cestou demokratizácie, lepších kontaktov bieloruských občanov s Európanmi. Vytvorme špeciálny program, kde budú mladí Bielorusi mať možnosť sa vzdelávať v Únii to nám bude plodiť mnohé úspechy, aspoň v budúcnosti. Pán poslanec Rus, máte slovo. președinte, domnilor colegi, am în față trei propuneri. Pán predseda, pani komisárka, pán popredseda vlády, pred sebou mám tri návrhy uznesenia e, z maja, z oktobra a z januára. A vidíme tu e, značný vývoj, pokiaľ ide o prehlásenie Európskej únie voči Bielorusku. Ale Chcem podporiť eh, všetky uznesenia, ak to môže priniesť viac demokracie v, určitých, eh, v určitom štáte, hlavne pokiaľ ide o Bielorusko. Domnievam sa, že môžeme toto vykonať, aby sme podporovali transparentnosť, ktorá je potrebná vo eh, pozitívnom vývoji Bieloruska. Však dve veci sú potrebné. Najprv musíme dokázať, že sme zreli. Musíme bieloruským občanom poskytnúť možnosť, aby mohli ľahšie sa dostať na územie EÚ, aby sa mohli stretnúť s našimi hodnotami, aby mohli vidieť, čo vlastne Európska únia je a aké hodnoty my bránime. A ďalej tu máme veľmi jednoduché gesto, ktoré e, Lukašenko môže vykonať. A to za krátky čas, čo Bielorusko e, sa e, môže stať za krátky čas krajinou, ktorá nebude mať politických e, väzňov. Teraz je čas na zhrnutie. E, pán podpredseda vlády Vondra, nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, pokúsim sa to zhrnúť v mene rady. V prvom rade si myslím, že tu vedieme naozaj veľmi zaujímavú rozpravu a je to rozpráva o podstate veci a mnohí ste prispeli k našej spoločnej práci. Chcel by som zdôrazniť, že my v Rade si ceníme záujem a aktívnu zaangažovanosť Európskeho parlamentu v otázke Bieloruska. Myslím si, že je to mimoriadne dôležité pre zotrvávanie v nátlaku na krajinu v oblasti ľudských práv a na druhej strane je to aj dôležité preto, aby sme nestratili náš strategický prístup. Chcel by som sa poďakovať predovšetkým polským delegátom za ich príspevky. Pánovi Jacekovi Protašievičovi, Janušovi Oniškevičovi a Jožefovi Piniorovi. Myslím si, že sme počúvali veľmi pozorne. Teraz by som chcel povedať tri veci prvom rade, pokiaľ ide o vízové poplatky, je to otázka, ktorú ste spomenuli viacerí. A je to problém, o ktorom vieme a o ktorom sme hovorili aj minulý rok. Vždy sme sa vyjadrovali k tomuto problému. Chcem vám jasne povedať, že Bielorusko považujeme za súčasť Európy a taktiež vieme o problémoch, ktoré tieto zvýšené vízové poplatky spôsobujú občanom Bieloruska, aby sme sa vyhli týmto dôsledkom České predsedníctvo bude nadalej podporovať členské štáty v tom, aby využili flexibilitu, ktorú im poskytujú príslušné aky. Predsedníctvo taktiež bude podporovať um, konzistentnejšie uplatňovanie existujúcich pravidiel. Keď e, táto dynamika bude pokračovať, tak myslím si, že podporíme aj Bielorusko v dodržiavaní ľudských práv a slobôd. Budúce východné partnerstvo by tiež malo predpokladať aj riešenie tejto vízovej otázky. Pokiaľ ide o tie deti z Černobylu, ktorý viacerí z vás spomínali. Myslím si, že si môžete byť istí, že budeme zotrvať v našom nátlaku. Podporili sme francúzske predsedníctvo v tejto otázke, taktiež sme podporili demarš z 3. decembra minulého roku. Nakoniec došlo k dočasnému pozastaveniu prezidentského dekretu 555, ktorý zakazoval tieto výlety detí do Európy. Taktiež začiatkom decembra sa podpísali bilaterálne dohody v Írsku o budúcich takýchto liečebných návštevách černobylských detí. Sme si vedomi toho, že ten všeobecný problém ešte nie je ani zďaleka vyriešený. České predsedníctvo urobiť ďalšie potrebné kroky mene Európskej únie, pokiaľ to bude potrebné a budeme ďalej sa venovať tejto otázke v kontakte s príslušnými orgánmi v Mínsku. No a posledná pripomienka je, že v nasledujúcich mesiacoch dojde k revízii sankcií a Bielorusko bude nadalej vysoko na našom programe tak ako aj vaše uznesenie o Bielorusku, ktoré sa týka volieb. Dúfam, že naďalej budeme môcť počas nášho predsedníctva spolia na vašu podporu. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, myslím si, že veľmi veľká väčšina má taký istý názor ako my E, to znamená, že sme naozaj ponúkli Bielorusku možnosť, aby sa dostal bližšie k Európskej únii prostredníctvom e, susedskej politiky. My sme ponúkli tieňový plán a taktiež sme ponúkli možnosť pripojiť sa k východnému partnerstvu, keď budú naplnené podmienky v správnej chvíli. Teraz by som však chcela zodpovedať na niekoľko bodov a pripomienok, ktoré ste mali. Jedna sa týkala finančnej krízy. Bielorusko postihli dôsledky finančnej krízy, ale zatiaľ ich prekonalo veľmi dobre. Ako aj plynovú krízu prekonalo veľmi dobre, hlavne vďaka tomu, že má eh, úvery predovšetkým z, Rusky, z Ruska, z Číny a Venezueli. Je tu 3,5 miliardy eur a taktiež dochádza k devalvácii a meny Bieloruska, aby Bielorusko mohlo čeliť e, globálnym dôsledkom krízy. Očakávame, že negatívna tendencia bude pokračovať v Bielorusku e, s negatívnymi sociálnymi dôsledkami. Takže máte pravdu, toto je naozaj dôležitý faktor, ktorý tam pôsobí. Teraz pokiaľ ide o jadrovú elektráreň a otázku bezpečnosti, chcela by som vám povedať, že v technickom dialogu v oblasti energetiky s Bieloruskom venujeme obrovskú pozornosť tomu, aby táto krajina dodržiavala medzinárodné bezpečnostné normy. A musím povedať, že sme videli, ako Bielorusko veľmi aktívne spolupracuje s IAE vo Viedni a Bielorusko bolo tiež veľmi otvorené v oblasti poskytovania informácií Európskej únie a komisii o tomto procese. Taktiež by som sa chcela vrátiť k otázke vízových poplatkov. Ako som povedala vo svojom úvode k tejto téme, viete, že sme samozrejme ochotní prispieť k rokovaniam, len čo členské štáty a rada, ktorá tiež vyjadrila ochotu rokovať o tejto veci, budú súhlasiť s takouto vízovou dohodou a readmisnou dohodou. A môj Zástupca generálneho riaditeľa pán Gennarelli bol v Minsku a môžem vám povedať, že v tejto otázke zatiaľ nie je nič nové a môžem iba povedať samozrejme, že pokiaľ ide o vízové poplatky, je to naozaj špecifická otázka pre každú krajinu. Máme jednu všeobecnú dohodu, ktorú bude musieť komisia ale dorokovať. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Informuje, že e, Ďakujem pekne a teraz by som vás chcel informovať, že máme 5 návrhov uznesení, ktoré boli predložené a e, títo autory sú EPP, PS, ALDE, Zelený, UN a hlasovanie sa bude kodať teda zajtra. Uzatváram týmto diskusiu a pokračujeme v našom zasadnutí ďalší program na programe schôdze je navrh uznesenia Rady a komisie a takisto prehlásenie, ktoré sa týka 10. výročia masakru v Srebrenici, Európsky deň uctenia si pamiatky obetí a poprosím pána uh, premiéra, aby sa k tomu vyjadril v mene Rady. Ďakujem pekne, veľmi pekne pán predsedajúci. Pokiaľ ide o Srebrenicu, Ako dobre e, viete, e, Srebrenica to bol hrozný zločin. Masaker viac ako 8 tisíc e, bosňakov v Srebrenici a v okolí Srebrenice. To predstavuje jeden z najtemnejších momentov vôbec v dejinách Bosnej Hercegoviny, v dejinách bývalej Jugoslávie a aj v dejinách celej Európy. Bez pochyby ide o najhoršie najhorší masaker a najhoršiu udalosť, ktorá sa v Európe vôbec stala po e, druhej svetovej vojne. Keď sa na to pozriete teraz z odstupu, mohli sme toho spraviť oveľa viacej. Bola to, bolo to kolektívne zlyhanie celého medzinárodného spoločenstva vrátane Európskej únie. Je to e, veľká hamba a e, je nám veľmi ľúto, že sa to takto odohralo. Je našou politickou aj ľudskou povinnosťou, aby sme nedopustili, že sa Srebrenica niekedy v budúcnosti zopakuje. Pripomínanie si, pripomíname si teraz 10. Eh, eh, výročie masakru v Srebrenice a o to viac ako, eh, ešte viac ako v minulosti chceme vyjadriť náš súcit s obeťami tohto masakru a s ich rodinami. Rada, pripomínajúc rezolúcie 1503 a 1543 OSN,